bodu programu správa pána Cvivka o zlepšení prístupu k spravodlivosti, právna pomoc pri cezhraničných občianských a obchodných sporoch. Pán spravodajca, čakáme na vaše vystúpenie. Ďakujem pekne, pán predseda. Východisko mojej správy z vlastnej iniciatívy o právnej pomoci v cezhraničných občianských a obchodných sporoch um, bol predstavený minulý uh, rok uh, zo strany Európskej komisie uh, o správy, uh, ktorá sa týkala uh, naplnenia v minulom roku. Prešlo 20 rokov od uh, vypracovania tejto správy a uh, vidíme, že uh, aplikácia e, tejto smernice e, bola úspešná. Prirodzene členské štáty uplatňujú e, rôzne riešenia, ale v zásade právo na právnu pomoc bolo zaručené, ale len 12 občanov EÚ vie, že sme opravnení dostať bezplatnú právnu pomoc v cezhraničných právnych sporoch. Teda ak bežní občania a čo ešte horšie, ľudia z právnej praxe nevedia o možnosti žiadať právnu pomoc v štáte inom, ako je domáci štát. Ustavenie tejto smernice ostavujú len na papieri a sú to len pekné slova. Prirodzene zvyšila mobilita a harmonizácia trhu EÚ bude viesť k zvýšenému objemu cezhraničných sporov, ale Počet občanov, ktorí žiadajú právnu pomoc podľa tejto smernice je stále nízky a je nízky, pretože oni nevedia o možnosti ehm, dostať e, bezplatnú pomoc pred žalobou a bezplatnú pomoc počas právneho konania. Nevedia o tom a preto odstúpia od e, žaloby alebo od podnetu. A preto e, som v mojej reforme vyzýval k kampaniám na zvyšovanie povedomia a tiež som pokusoval na komunikačné technológie, ktoré môžem využiť na to, aby ľudia boli upovedomí o ich právach v cezhraničných sporoch. Internet a portály elektronickej spravodlivosti e, nemôžu používať v postupoch právnej pomoci. Ďalší samostatný súbor problémov je zabezpečenie komplexnej právnej pomoci pre našich občanov. Databáza um, ľudí um, profesionálnej správnej praxe, uh, ktorá má byť zostavená a to vrátanie tých, ktorí majú jazykové skúsenosti a vyznajú sa v porovnávacom práve. To nám umožní zveriť konkrétne príklady, prípady kvalifikovaným uh, právnickým profesionálom. Musíme pamätať na to, že ak by sa neposkytovala táto právna pomoc a prodenstvo, tak by to bolo drahšie a kontraproduktívne. Ďalej vyzývam ku krokom pre uľahčenie prístupu k právnej pomoci. Členské štáty by mali pozbudzovať zvýšenie spolupráce medzi štátnymi orgánmi a MVO. Dobré skúsenosti a prax v právnej bezplatnej pomoci, ako napríklad e, právne nemocnice a problémov služby by mali byť podporované. Toto by malo byť zahrnuté do e, formálnej siete právnej pomoci. Žijeme v čase krízy a úsporných opatrení, preto je kľúčové, aby členské štáty poskytli informácie o pomoci pred podaním podnetu, vrátane poradenstva o alternatívnych metodách riešenia sporu. Tieto ustanovenia sú osobitne vhodné pre občianske a obchodné spory. Nakoniec chcem povedať, že mám veľké starosti z rozpočtových e, krátení právnej pomoci. Toto umožní členom mať e, účinnú prístup k spravlivosti, čo zmierni nebrateľský postoj občanov voči štátu. Pán spravodajca, ďakujem veľmi pekne. Prichádzame teraz ku Catch the Eye. Eh, pani Sanchez Schmidt, Marie Teres. Pani Sanchez, dostane slovo, nech sa páči. Prepačte, ja som si myslel, že sme na inom bode, takže to bola vlastne z mojej strany chyba. Herr komisár, das Wort liegt bei Takže nech sa páči, pán komisár, máte slovo. Ešte pán Vlasák sa prihlasil? Nech sa páči, pán Vlasák. Budem asi jeden jediný rečník na túto tému, ale myslím si, že táto téma je veľmi dôležitá. Rád by som poďakoval pánu kolegovi, že sa ujal tejto témy, pretože cezhraničný obchod je dôležitým medzníkom, kde môžeme posilniť schopnosť ako takú. Rád by som tiež zdôraznil dôležitosť spolupráce s obchodnými komorami, ktoré zohrávajú veľmi dôležitú úlohu a plne súhlasím so spravodajcom, že málo občanov vie o tom, že môžu ich pred začiatkom nejakého sporu, e, že môžu využiť bezplatnú právnu pomoc a môžu sa poradiť i po ukončení sporu. Táto istota je veľmi dôležitá a preto plne podporujem i to, aby bola k dispozícii ako na obchodných komorách, tak i na obciach a mestách databáza právnikov, ktorí budú jazykovo vybavení, aby mohli pomôcť v týchto sporoch. Ďakujem. E, srdečná vďaka. Chcem požiadať všetkých rečníkov, aby sa prihlásili k bodom, e, kde chcú hovoriť. A keď chcú hovoriť, aby sa prihlásili o slovo. Ďakujem pekne, to by nám tu v predsedníctve uľahčilo udelovanie slova. Takže nech sa páči, pán komisár, druhý raz uh, uh, vám dávam slovo k tejto téme. Ďakujem, pán predseda, vážení členovia parlamentu. Chcem poďakovať výboru pre právne záležitosti, ako i spravodajcovi za excelentnú správu a za neustálu podporu našich politík a odstraňovania prekážok e, prístupu k spravodlivosti a právnej pomoci. Hovoríme dnes o dôležitom nástroji, ktorý umožní európskym občanom, aby mohli efektívne využívať svoje práva E, prístupu k spravodlivosti v iných členských štátoch. E, v roku 2003 e, smernica o právnej pomoci v obchodných a cezhraničných záležitostiach. Ďalej komisia prijala správu o aplikácii, ktorá hovorí o tom, že všetky členské štáty, ktoré sú viazané smernicou, ju transponovali. Žiadne zásadné problémy s implementáciou neboli zaznamenané, i keď existujú isté rozličné interpretácie zo strany členských štátov Skutočnosť, že bol len jeden prípad pred Európskym súdnym dvorom, ktorý sa týka cezhraničnej právnej pomoci, tiež ukazuje, že aplikácia tejto smernice z právneho hľadiska je uspokojivá. Avšak parlament i komisia e, o svojich správach tvrdia, že povedomie občanov a právnikov o výhodách tejto smernice sa musí zlepšiť. Komisia už príjma kroky, týmto smerom. E-Justice portál sa aktualizuje, aby zlepšil prístup k informáciám, e, ako i k štandardným formulárom o právnej pomoci. E, webovská stránka Edge Justice portálu opäť e, sa vylepší a poskytne komplexné a aktualizované informácie. To zároveň poskytne lepšie informácie občanom, pokiaľ ide o ďalšie európske procedúry, ako European Small Claims Procedure a Európsky rozkaz, eh, platobný rozkaz. Okrem toho Euró- komisia vytvorila sériu legislatív v cezhraničných občianských a obchodných záležitostiach. Eh, právnici dostali eh, tieto informácie v členských štátoch pri viacerých príležitostiach. Pokiaľ ide o právnikom a ich úlohu pri uplatňovaní tejto smernici. Nedávno v tomto parlamente sme zdôraznili e, význam justičného vzdelávania pri aplikácii európskych práv. Mali by sme pomôcť právnikom, aby lepšie poznali možnosti, ktoré táto e, smernica poskytuje a aby mohli radiť občanov. Robíme pilotný projekt, e, ktorý predložil parlament, vzdelávanie právnikov, tiež poskytujeme financovanie pre založenie Európskej školiacej platformy. Náš návrh pre ďalší finančný rámec tiež zahrňa justičné vzdelávanie ako prioritnú oblasť za účelom podporiť členské štáty vo svojom úsilí. Pokiaľ ide o úlohu členských štátov, ako ste vy e, uviedli vo vašej správe, musia sa podielať na informovaní svojich občanov o ich právach na základe tejto smernice a národných zákonov. Vaša správa obsahuje viaceré návrhy zmien súčasnej smernice, ako aj dodatočné otázky, ktoré sa majú v budúcich správach zanalizovať v súvislosti s uplatnením smernice. Zohľadníme vaše návrhy v práci komisie v tejto oblasti. V tejto fázi e, je účinné naďalej informovať občanov o svojich právach a monitorovať správne uplatňovanie smernice zo strany členských štátov. Pri konzultácii o správy e, členské štáty e, hovorili, že revízia nie je nevyhnutná. Musím zdôrazniť, že nie je to však scenár nič nerobenia. Kroky na úrovni EÚ i na národnej úrovni na zlepšovanie povedomia o tejto smernici a poskytovanie aktuálnych informácií a IT riešení e, užívateľom o právnej pomoci. To všetko zabezpečí zlepšenie prístupu e, k spravodlivosti, ako je to zakotvené v článku 47 Európskej charty základných práv. Ďakujem pekne. Srdečná vďaka e, za stanovisko e, komisie a týmto končíme rozpravu k tomuto bodu programu a hlasovanie e, sa bude konať zajtra o 11.30. Teraz prechádzame ku správe pána podpredsedu Vlasáka k regionálnej politike ako súčasti širších systémov štátnej podpory. Nech sa páči, pán spravodajca.